na aspekty, ktoré sa priamo týkajú rozpočtového výboru. Začal by som tým, že chcem poďakovať e, za návrh komisii, ktorá predložila, pretože je to poprvýkrát, kedy komisia má taký ucelený pohľad na všetky e, aspekty migračnej azylovej politiky a rieši problematiku personálne i finančne. E, e, blahoželám teda k tak, komisii k, tam, k takomuto návrhu. E, nazývame ho prístupom holistickým. Hovorím všeobecný, globálny. To je postup, ktorý je príslušnejší než holistický. Takže v tomto celostnom prístupe máme dva mechanizmy, ktoré by sme mali podporiť, pretože sú predmetom určitých eh, nervóznych reakcií z členských krajín a to je eh, mecha, mechanika relokalizácie za sumu 240 tisíc eur a eh, re, reinštalácia 20 tisíc utečencov za sumu 120 tisíc eur. To je tá prvá vec, ktorá, ktorú treba zohľadniť v orientácii komisie. Druhá vec, e, vítam zvýšenie, ktoré sa na rok 2016 očakáva pre migračný azylový fond, ktorý sa e, navýši asi o 200 tisíc e, eur. Asi 200 tisíc eur. Ako nám ukázala predošlá rozpráva, je tu skutočnosť, že komisia by im potrebovala precíznu evaluáciu potrieb tohoto fondu integračno-azylového, aby čo najrychlejšie, ak to bude potrebné, predstúpiť s návrhom citlivého navýšenia prostriedkov v rámci revízie eh, finančných výhľadov. Eh, ako nám povedal explicitne eh, predrečník, vo vzťahu k problémom migračným v budúcich rokoch konč, určite na závere e, plánovacieho obdobia finančných výhľadov. Zvýšenie prostriedkov, ktoré sú vyčlenené pre Frontex, beriem do úvahy, ale sú tu ešte dve veci, že sa finančné prostriedky e, príjmu, aby Frontex mohol plniť svoje, svoj mandát. Tiež informácie o návrhu zvýšenia mandátu, pokiaľ ide o organizovania návratu Ďalšia vec, ktorá ma šokuje, je to v návrhu rozpočtu komisie článku, ktorý podporuje legálnu migráciu, integráciu e, cudzincov a stratégie návratu, že je ten, táto linka znížená v porovnaní s rokom 2015. Pýta sa, treba sa pýtať komisie, či toto určite je podľa nej koherentné posilnenia a ďalších zložiek. O tom hovoril pán e, predseda Frontexu, menovite e, EASO, pokiaľ ide o formality, ktoré sú potrebné, ale i pokiaľ ide o kritéria, ktoré sa berú do úvahy pri pridelení či nepridelení azylu. Nepostačujúce kritéria momentálne vedú k smutným skúsenostiam, v niektorých členských krajinách je pravdepodobnosť e, e, poskytnutia azylu 1 ku 10. Viem, že sme v stave, e, kde sa zamieta, ale azyl môžete žiadať ešte v inom štáte, keď ste zamietnutí. To je predsa Dublin, že keď prídete do jednej krajiny, odoberú vám elektronické odtlačky identifikuje sa vaša krajina pôvodu, vaša identita, odoberú sa otlačky prstov, tie sú potom v databáze Eurodac a keď bude niekto potom žiadať azyl v ďalšej krajine, bude sa kontrolovať v Eurodacu, či táto osoba už e, nie, nemá otlačky v systéme z inej krajiny. Takáto osoba nemôže e, dostať e, súhlas s, e, so svojou žiadosťou, bude jednoducho e, odoslaná do prvej krajiny, kde žiadala táto osoba azyl. Pán e, e, Gaja žiadal e, viackrát, aby neboli tu lineárne automatické znižovania stavov, aby sa individuálne posudzovali všetky agentúry v rámci krátko i dlhodobých stratégií. Pán Ležery hovoril, že treba vedieť, aká je tá stratégia celok tej misie, z rozpočtového i personálneho hľadiska. To pán predseda, milí kolegovia, sú tie základné body, ktoré budú figurovať v tomto našom stanovisku k správe LIBE. E, čakám vaše podnety kritické či e, zlepšujúce. Ďakujeme vám za túto syntézu, pán spravodajca ktorá nám, nám vyjasňuje veci a ktorá nám umožňuje predlšiť e, diskusiu s pánom Žerim. Ďakujem i za, e, za vaše sprostredkovanie medzi výborom LIBE a e, našim. Teraz dávam slovo pánu Laviovi. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Téma situácie e, v Stredozemnom mori je dnes e, veľmi vážna a e, veľmi ju sledujú samozrejme všetky národy žijúce na pobreží Stredozemného mora. Ja prichádzam zo Sicílie a tá je pod veľkým náporom migrantov. Vieme, ako eh, je zo dňa na deň situácia eh, v tejto oblasti horšia a horšia, takže je naozaj potrebný integrovaný prístup zo strany EÚ k migrácii. Nemôže to byť iba problém eh, krajín na hraniciach. No a pokiaľ ide po, o tie jednotlivé rozpočtové prvky, je zrejme, že nehovoríme o nejakej náhode, ale o procese, ktorý prebieha už roky a ešte roky trvať bude. A to ma vedie k úvahe, že z e, pohľadu rozpočtu D5 nevyrieši e, všetky problémy, pretože jednoducho zdroje nepostačujú. Ale aj preto, že hovoríme o presunutí e, alebo zmenenom použití prostriedkov. Ale um, tento migračný proces bude trvať roky a my veľmi dobre vieme, že si bude vyžadovať dodatočné e, finančné zdroje. A preto by uh, komisia mala zvážiť, e, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2016, uh, dostatočne teda vysoké uh, posty. A pokiaľ ide o radu, Šefovia štátov a vlád sa práve rozhodli, aby na túto tému e, sa vytvorila agenda s e, tzv. hotspots e, za účelom identifikácie migrantov. Nemôžeme tu hovoriť o 40 tisícoch. Iba za víkend nám na Sicíliu prichádza 5-7 tisíc utečencov, takže dimenzie sú tu úplne iné. No a výbory LIBE a budget e, by si vedeli lepšie predstaviť situáciu, keby naozaj navštívili a pozreli, navštívili tieto miesta a presvedčili sa o tom na vlastné oči. Takže je naozaj potrebné v, v rozpočte urobiť niečo úplne iné. Je potrebné prijať dodatočné opatrenia a treba, mm, treba, treba, treba vytvoriť takéto hotspots, treba urobiť, e, treba vybudovať štruktúry, Eh, ktoré by príjmali týchto migrantov. Je naozaj potrebný iný prístup eh, so zdrojmi, ktoré by boli nasmerované do tejto oblasti a nie, aby sme každý rok presmerovali zdroje. No a na záver posledná úvaha, eh, začína sa leto, vtedy sa zvyšuje nápor strany utečencov, tam potrebujeme ešte viac Európy e, v Sredozemnom mori v takomto prípade. Nous allons, nous allons... Teraz e, e, určite no, dodržíme harmonogram, určite by boli ešte ďalšie, ďalšie poznámky, ale vieme, že to je jedna z kľúčových otázok, ktorú budeme musieť riešiť keďže migračné toky určite e, exp- e, každý uzná, explodujú. To, čo povedal práve e, pán Ledgeri, to len domo- demonstruje. Teraz vám chcem oznámiť rozhodnutia, ktoré prijali koordinátori, menovite 8. júna, ktorý, kde ide o vyjadrenie názoru k k výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2014. Pani Gordia Zabal je, bude spravodajkyňou. Ďalej chceme vyjadriť stanovisko k prechodným opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech e, Talianska a Grécka. To ešte stále súvisí s migrantami. A tu je to skupina EPP, ktorá, e, ktorá má na starosti toto stanovisko. A tiež E, nabitý program prác sa dohodlo dnes vlastne ráno, že váš predseda e, posunie e, list výboru LIVE. Ďalej je tu správa mobilizácie nástroja flexibility na ochranu medzinárodnú ochranu Francúz, e, Talianska a Grécka. Pán Fernández bude spravodajcom. Ďalej, mobilizácia Fondu Solidarity, Európskeho fondu Solidarity, pokiaľ ide o prechodné platby pre rozpočet 2016. Pán Kristoforu za EPP bude spravodajcom 16. júna. Sa stretli výnimočne koordinátori, aby e, usporiadali e, dobré prerozdelenie členov výboru e, LIBE a BUDŽ do, delegácií, do delegácie, ktorá, sa, ktorá pôjde v júli e, na Sicíliu. E, takže skončili sme s princípom 8 členov z rozpočtu a 4 e, z Libe. Tak sme dohodli tento postup. A pokiaľ ide o program tejto delegácie, tak sme sa dohodli, že by sme mohli zamýšľať zdvojnásobiť zastúpenie 12 by bola oficiálna delegácia a, a boli by to ešte 12 prevádajúcich členov doplnkových. Koordinátori dnes sa zhodli, že to by mohlo byť uspokojivé. A dnes ráno koordinátori sa rozhodli, že v rámci štrukturálneho dialógu bude mať výbor osobitnú misiu v revízii finančného viacročného rámca a komisia by tento cieľ revízie mala v pracovnom, mať v pracovnom programe rok 2016. Ďalej účtovný dvor EÚ. Tu e, sme si vyžiadali vyjasnenie z jeho strany, pokiaľ ide o e, absorpčnú kapacitu e, európskych prostriedkov v krajinách EÚ, menovite kohezných fondov. Taktiež osobitná misia vo veci e, plat, platieb a nesplatených faktúr. Komisia tak trochu všetko zmrazila E, keďže 2 miliardy na konci roku 2016 sú nesplatené prostriedky týkajúce sa ešte finančného rámca 2007 až 2013 a určite na, koncu, na konci terejšieho e, plánovacieho obdobia bude obrovská akumulácia nesplatených faktúr. Ďalej potom ďalší príspevok k e, k destinácii európskych fondov osobitné fondy na overenie toho, že ide o agentúry, aby sa overilo, že tu nebude rôzna orientácia, ktorá by skompromitovala e, naše ciele. Ďalej potom koordinátori schválili dva návrhy e, listov za náš výbor. Jeden bude smerovať kolegovi Pancerimu, ktorý je predsedom konferencie konferenciu predsedov delegácií, aby sa podporila myšlienka zlepšenia koordinácie medzi príslušnými výbormi gestorskými a potom tiež list e, našemu kolegovi Patričulovi, ktorý, ktorom išlo o speciálny fond e, pre určité krajiny, ktoré sú postihnuté embargom vývozu tovarov do Ruska. Toľko za koordinátorov a teraz môžeme prejsť k hlasovaniam. Máme tu početné hlasovania. Je vous invite à... Prosím vás, aby ste teraz vsunuli svoje elektronické karty do zariadenia. Urobíme si skúšku. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, končím hlasovanie. No. Il y a 3 à 34 34 à 36. Il deux votes qui n'ont pas... E, sú to zrejme niektorí, čo nehlasovali. Neviem, všetci ste hlasovali. 35. Chýba nám totiž jeden hlas. Overme si to, prosím. Je tu nejaké hlasovacie zariadenie bez e, obsluhy? Bon, écoutez, euh... Chacun a pu prendre ses dispositions. No, vidím, že e, sme sa pripravili. Je v prvom rade potrebné vyjadriť sa k správe Jose Manuela Fernandesa, ktorý žiada o trialog týkajúci sa rozpočtu na rok 2016. Pán Böge. Ďakujem pekne. Pani Homer a ja sme predložili pozmeňovacie návrhy 41, e, 42 a 73 k všeobecnej téme finančných nástrojov. Tým sme chceli sa venovať problémom a riešiť ich a nie nové vytvárať. Tieto návrhy zťahujeme, ale hovoríme, že problém včasného referovania problémov prejta je veľmi dôležité naďalej a pokiaľ ide o rozpočtové výhrady a možné e, e, e, vytváranie rezerv, treba, treba ich mať naďalej na pamäti. Ehm, v tejto oblasti boli určité iritácie. Tu si dovolíme k týmto témam vrátiť sa neskôr. Považujeme totiž za dôležité, aby sme o obsahoch týchto našich nástrojov diskutovali aby sme diskutovali o zmene orientácie aj vo svetle toho, čo sme si práve vypočuli a takúto e, finančnú šancu by sme si v rozpočtovom postupe nemali nechať ujsť. Takže ešte raz som chcel objasniť, aká je naša pozícia, ale nechceme e, teraz veci týmto stiažovať. Merci, monsieur Bogue, madame. E, ďakujem, pani Almajer. Dem kolegen Böge anschließen. Chcela by som sa pripojiť ku kolegovi Bögemu dve stručné poznámky k IT táto správa by mala prísť už v júni. Komisia ešte ale zatiaľ nevie, kedy e, bude vypracovaná. Nevie ešte ani, o čom by chcela referovať alebo nechcela referovať. Môžem len skonštatovať, že na nefunkčnom e, základe ITER nemôže byť úspešný a teda je dôležité aby táto správa bola k dispozícii najneskôr do septembra, aby sme z toho mohli vyvodiť príslušné dôsledky v našom rozpočtovom postupe. E, to, ako sa s tým e, zaobchádza teraz, akceptovateľné nie je. Áno, beriem to na vedomie. E, tie pozmeňujúce návrhy, to je 40, 41, 42, 43, tie návrhy, ktoré sťahujete?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 Bon. Chcem to padá vzhľadom na kompromis ED. A teraz prechádzame k hlasovaniu. Numero 3. E, odsek 1, e, pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 4, odsek 3. E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Číslo 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 7 za, proti, To je s ústnym pozmaňujúcim návrhom. Verí, že návrh rozpočtu na rok 2016 eh, je vítaným krokom pre pomoc členským štátom prekonať štrukturálne výzvy, predovšetkým stratu konkurencieschopnosti, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 8 s ústnym pozmeňujúcim návrhom vzhľadom na rastúci tlak migračných tokov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 9. S ústnym pozmeňujúcim návrhom bude platiť osobitá, venovať osobitnú pozornosť e, prístupu k mobilite, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. 10 za, proti Zdržali sa? Zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kompromis A je schválený. A vzhľadom na to padajú návrhy 12, 13, 14. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis B je schválený. Odsek 6, pozmeňujúci návrh 18, kto je za? S ústnym pozmeňujúcim návrhom ľutuje a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 22 e, za. Proti? Zdržali sa? E, zamietnuté. 23 v dvoch častiach. Prvá časť, prvý pozme, ústny pozmeňujúci návrh vzhľadom na infláciu predstavuje to takmer žiadne, nepredstavuje žiadne zna, e, zvýšenie. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý kladie dôraz na dôležitosť efektívnosti výdavkov. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 10a. to. To je nový pozmeňujúci návrh 24 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. E, C, kompromis C, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Kompromis C je schválený a vzhľadom na to padajú pozmeňujúce návrh 20, 27, 29 a 30. Pozmeňujúci návrh 31 s ústnym pozmeňujúcim návrhom podľa článku 210 e, zmluvy a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pozmeňujúci návrh sa prijíma. 32 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. E, pozmeňujúci návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Čiže je to návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis D, e, odsek 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A tým padajú pozmeňujúce návrhy 28, 36, Pozmeňujúci návrh 16, 16a, pozmeňujúci návrh 38, ústny pozmeňujúci návrh. Climate and Environment, Social Sciences and Science. Ďalej potom, pokiaľ ide o sociálne vedy v spoločnosti, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schváľuje sa. 16b, 39, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis e, e. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 17, pozmeňujúci návrh 44, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19, kompromis F, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Kompromis F sa schváľuje. Odsek 21, pozmejúci návrh 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa 21 a pozmeňujúci návrh 50, kto je za? Kto je proti? To si overíme. A to elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Je to 49, že? Prepačte, ospravedlňujem sa pán predseda. Je to 50 k odseku 21. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 21, pozmeňujúci návrh 51. Kto je za? Kto je proti? Stržal sa niekto. Zamieta sa. 22, kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? G sa prijíma. Teraz 22A, pozmeňujúci návrh 54. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 23. Pozmeňujúci návrh 56. E, Kto je za? Tie je nepripustný, takže 26a 57. Kto je za? Kto je proti? Pozmeňujúca ústna poznámka, kde sa zapojí do ďalšia veta v odseku 50, pardon, 26. Kto je za tento pozmeňujúci návrh? A to je spojený s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 28. Je to kompromis H. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 29, 66. Eh, Kto je za? Kto je proti? To si preveríme. Hlasujme prosím teraz. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 31, pozmenujúci návrh 67. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 68 spolu s ústnou pozmenujúcou e, poznámkou, kde ide o ďalšie zabezpečenie bezpečnostných oblastí ako Európska všetky nástroj pre susedstvo, vrátanie pomoci, pre, e, proces na Blízkom východe, Palestína a UNRV by sme pravdepodobne sa zúčastnia politickej krízy v susedstve in nad rámec. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 32, 69, eh, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 70, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 33, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 72, za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 113 bola stiahnutá. 114 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 34, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 67, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 78, ústna pozmejúca poznámka. Pokiaľ ide o, od, o, o zohľadnenie ekonomických a sociálnych zmien v EÚ. Kto je za? Qui s'abstient, il est approuvé. Au paragraphe 39, amendement 79, qui est pour 29. E, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamieta sa. 80 e, e, za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Odsek 40, kompromis I. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis I sa prijíma. Citácia 6, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Citácia 6b, pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz sa musíme vyjadriť k stanovisku špecializovaného výboru, osobitného výboru. E, väčšina je už pokrytá. Prvý pozmeňujúci návrh, ku ktorému sa musíme vyjadriť, to je návrh výboru Amplua. Je to pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Pozmeňujúci návrh sa prijíma k oceku 6, ešte stále employ, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. K oceku 14, návrh 14, výbor amplua, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. A teraz hlasujeme k odseku 9, pozmeňujúci návrh 9 výboru ITRE. Ďakujem. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tento návrh sa prijíma. Teraz sa musíme e, vyjadriť k návrhu výboru pre rybolov. Vlastne, prepačte, opravil sa pán predseda. E, Agri. To je pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Dostávame sa k návrhu číslo 6 výboru pre rybolov. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. A teraz e, návrh výboru pre kultúru, e, návrh odseku 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom vyjadrujúc výhradu týkajúce sa administratívneho rozdelenia a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Príjma sa. K odseku 3 ešte stále výbor pre kultúru s ústnym pozmenujúcim návrhom zdôrazňuje pozitívnu úlohu pán európskych sietí a tak ďalej. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. A teraz návrh výboru PEM. K oceku 2, pozmeňujúci návrh 2, s ústnym pozmeňujúcim návrhom príjma, že e, otá... Pripomína, že otázka rodovej rovnosti sa musí riešiť aj v rámci rozpočtového procesu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Príjma sa. A teraz sa musíme vyjadriť e, menovitým hlasovaním k mandátu eh, spravodajcu otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Chýbajú mi ešte dva hlasy. Už to je v poriadku. Končím hlasovanie. Mandát eh, pre pána Fernandesa eh, máme 29 za, 4 proti, 4 sa zdržali. A teraz budeme hlasovať o návrhu opravného rozpočtu číslo 1. Máme tu celý rád pozmejúcich návrhov týkajúcich sa predchádzajúcej verzie, najprv číslo 1 Pán spravodajca, máme tam ten rozpočet na rok 2016? E, opravný rozpočet. E, návrh číslo 1. E, máme tu rad pozmejúcich návrhov, ku ktorým by navrhoval náš spravodajca zamietnutie záporné stanovisko. Ehm, prosím vás, aby ste sa k tomu vyjadrili, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Ehm, tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté a teraz budeme hlasovať o správe týkajúcej sa rozpočtu, opravného rozpočtu na rok 2016. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. E, kto je za? To je e, ústny pozmeňujúci návrh. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijíma sa? Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 5. Za? proti, zdržali sa. Príjma sa. 4a, pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že návrh je zamietnutý. Áno, je zamietnutý. Odsek 4b, pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je zamietnutý 18 hlasmi proti 17. Úvodné ustanovenie C, pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijíma sa. Stanoviska výborov tran k odseku 2 ústny pozmeňujúci návrh investície do výskumu a dopravy. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Regi, odsek 2, ústny pozmeňujúci návrh zabezpečiť vysokú mieru synergii medzi ESIF a EFSI a zároveň posilniť multiplikačný efekt príspevku únie. Kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz e, hlasujeme k celému textu. Nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Menovité hlasovanie teda. Končím hlasovanie. Správa je schválená 27 hlasmi proti 5. 5 sa zdržali. Návrh opravného rozpočtu číslo 3 na rok 2015 ktorý sa e, týka prebytku z roku 2014. Pozmeňujúci návrh číslo 1 bol stiahnutý. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalšie pozmeňujúce návrhy boli stiahnuté, čiže hlasujeme k celému textu. Menovite otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Správa je schválená 31 hlasmi proti 4, 1 sa zdržal. Návrh opravného rozpočtu číslo 4, rozpočet na rok 2015 o mobilizácii Európskeho fondu Solidarity pre Rumunsko, Bulharsko a Talianskom. Pozmeňujúci návrh 2 bol stiahnutý, návrh číslo 3 s ústnym pozmeňujúcim návrhom prihliadnúc na to, že EUSF ehm, e prejavuje solidaritu s obyvateľstvom v regióne postihnutom nešťastie pohromami. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Ocek 4, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. Návrh číslo 6. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie A číslo 1 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Hlasujeme k celému textu. Menovite otváram hlasovanie. Chýbajú mi dva hlasy. Už iba jeden. Končím hlasovanie. Správa je schválená 30 hlasmi proti jednému, 5 sa zdržali. Mobilizácia Fondu Solidarity pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko k správe pána Gresana. Pozmeňujúci návrh číslo 3 k odseku 1, kto je za, proti, Držali sa. Overíme si to menovite. Konec hlasovania. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý 21 hlasmi proti 15, jeden sa zdržal. Ocek 1A, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. K oceku 1A, ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, nahradiť slovom e, zahrňajúc, slovom e, skúmajúc, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 5 tento pada, pokiaľ je prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 1, ale tento bol zamietnutý, preto hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. E, citácia 1, pozmeňujúci návrh 1, technická zmena. Text je preformulovaný ako úvodné ustanovenie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, to je technická zmena, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Hlasujeme k celému takto pozmenenému textu. Nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Scrutin est clos. Koniec hlasovania. Text je schválený 35 hlasmi, dvaja sa zdržali. A teraz e, budeme hlasovať o opravnom rozpočte na rok 2015, ktorého cieľom je reagovať na migračné tlaky. Ide o predlženie, pokračovanie diskusie zo začiatku tohto popoludnia. E, pozmeňujúci návrh číslo 16. Za, proti, zdržali sa, Zamietnutí. K oceku 3 pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 8 koceku 4 za, proti, zdržali sa. Schválený 9 Koceku 4. To je e, rozdelené hlasovanie. Hlasujeme k prvej časti a tam je, zdôrazňuje, že je potrebná väčšia transparentnosť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijíma sa. Druhá časť. Zvyšok textu. Kto je za? Proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť je schválená. Odsek 4 a s ústnym pozmenujúcim návrhom je možné naliehavé situácie lepšie riešiť na úrovni únie. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 4.11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 12 za proti, zdržali sa schválené 13 za, proti, zdržali sa schválené 14 a 15 sú stiahnuté, si návrh 1 k úvodnému ustanoveniu a kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 2. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 4 za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. 5 je už pokrytý, 6 s ústnym pozmenujúcim návrhom, ak nie sú migračné toky zvládnuté účinne a načas, môžu viesť k značným nákladom v iných oblastiach politiky. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúce návrhy zo stanoviska LIBE. Odsek 1 je zahrnutý, odsek 2, Dobre, čiže hlasujeme o všetkých návrhoch Libe. Kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal, zamietajú sa. A teraz hlasujeme k celému takto pozmenenému textu. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text e, je schválený 32 hlasmi proti 3, dvaja sa zdržali. Mobilizácia e, Fondu prispôsobenia sa globalizácii pre Broadcom Fínsko. K odseku 3 pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. K 4 pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 6 pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 7 pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 7b, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti. Overíme Pozmeňujúci návrh číslo 5. Konec hlasovania. Schválené. Vlastne máme tu 18 hlasov proti 18, čo to znamená? Zamieta sa? Um, ehm, 8, pozmeňujúci návrh 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 9a, návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 9b, 8, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 11a, 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, proti, Kontrola pozmeňujúceho návrhu 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Tento návrh je zamietnutý 20 hlasmi proti 16. A teraz k celému textu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 31 hlasov proti 5. A teraz k e, e, Európskemu štrukturálnemu investičnému fondu, pokiaľ ide o e, implementáciu článku 23. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Koceku 1. Návrh 2 ktorý odpada, ak je návrh číslo 1 schválený, ale vzhľadom na to, že nebol, tak nepada. Kto je za, Kto je proti? kto je proti, Myslím si, že je zamietnutý. Návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Číslo 5 za, Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. K 3, návrh číslo 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8 za, proti. Overíme si to. Pozmeňujúci návrh 9, E, prepačte, 8. Konec hlasovania. Tento návrh sa zamieta. Návrh číslo 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jedenáctka je stiahnutá, kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. Ocek 5, 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal je zamietnutý. Prepačte, opravil sa pán predseda, tento pada. K oceku 5 e, návrh číslo 18 takisto pada, rovnako ako návrh číslo 19. Kompromis 2 k oceku 5a. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. K oceku 6 prepačte, opravil sa pán predseda. Mám tu kompromis 3. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kompromis 3 je schválený. Prechádzame k odseku 6, pozmeňujúci návrh 21. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. K odseku 6, e, pozmeňujúci návrh 22, ten padá. Odsek 4c, pozmeňujúci návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 6, pododsek 1, pozmeňujúci návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Odsek 7, pozmeňujúci návrh 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Odsek 8D, pozmeňujúci návrh 25, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Hlasujeme o celom texte, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Text je schválený 18 hlasmi proti 7, 12 sa zdržalo. A teraz prechádzame k transferom, ktoré, vlastne, prepačte, opravil sa pán predseda. E, máme tu protokol medzi Európskou úniou a Republikou Guinea-Bissau. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za tento návrh? E, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A teraz k schváleniu tohto protokolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. vlastne treba hlasovať o celom texte e, menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. E, celý text je schválený, 31 hlasov za, 2 proti, 4 sa zdržali. Bon, Madame Gardia Zabal. E, teraz tu máme transfer. 15, 18 a 19 návrhy, aby sme hlasovali en blok. Hlasujeme menovite, prepačte. O týchto troch, dobre, en blok. Otváram hlasovanie. To je dôsledok toho, čo ste odhlasovali. Otváram hlasovanie. Encore trois personnes qui n'ont pas voté, qui ne veulent peut-être pas voter. Ehm, myslím, že nám tu niekto chýba. Chýbajú nám dvaja, čo ešte nehlasovali. Koniec hlasovania. Schválené 30 hlasmi proti dvom, dvaja sa zdržali. Pani Almajer. Schnell betrifft nur den EDPS. Äh, da hat Schwierigkeiten gegeben bei den normalen. Tam bol Eh, problémy, pri normálnych eh, eh, postupoch. Neboli tam dostatoční kandidáti, ktorí by mali potrebnú expertízu, mali by zastúpenia a tak ďalej. Takže tam bude transfer 310 tisíc pre tzv. contract staffs, aby bolo možné prechodne zamestnať personál a z môjho pohľadu je to v poriadku. Euh, nous devons nous prononcer par euh, appel nominal. Áno, hlasujeme o tom menovite. Ehm, pani eh, Olmajer hovorí, dala pozitívne stanovisko. Eh, otváram hlasovanie. Ale dve osoby ešte nehlasovali. E, definitívne sa rozhodli nehlasovať. Konec hlasovania. Správa je schválená 28 hlasmi proti 3, 4 sa zdržali. K EPC 2015 to e, sa odklada a k správe e, návrhu o bezpečnosti prístupu do budovy ASP v Bruseli, to sa odklada. Týmto sme skončili hlasovanie. A ako odmenu za vaše úsilie si teraz budete môcť vypočuť pani predsedničku Grasle, pretože trialog k návrhu nariadenia, finančného nariadenia je vypracovaný. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Špin. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že s latišským predsedníctvom, ktoré veľmi dobre e, e, vyjednávalo, že mohli e, uzavrieť text spolu s komisiou. Situácia to bola taká, že členské štáty rada sa nevyjadrili k e, žiadnym z našich pozmeňovacích návrhov a preto sme niekoľko trialogov museli e, posunúť. Potom sme prepracovali text a podarilo sa nám predsa len 70, 75 vlastne z toho, čo sme žiadali presadiť. Chcela by som ešte raz prečítať eh, to, čo sme dosiahli. Asimilácia eh, NGO eh, na medzinárodné organizácie, to je kompromis, boli sme za vyčaknutie. Potom rovnaký prístup ku všetkým príjemcom. Komisia to chcela si zachovať, ale teraz to už sme si vytvorili postup, kde sme žiadali, aby 6 členských štátov bolo e, povinne členmi takejto mimovládnej organizácie a predpoklad pre takúto asimiláciu je e, súhlas kolegia. Potom e, tu máme absolutorium pre joint undertake, undertakings. Ja by som si nebola vlastne ani predstavovala, že bude tak ťažké presadiť niečo, na čom sme sa už pôvode dohodli. Uh, potom sme eh, eh, posilili v Annual Activity Reports generálnych riaditeľov eh, referovanie o výsledkoch, potom dosiahnutú pridanú hodnotu z európskeho pohľadu. Takisto sa budú doradočné informácie poskytovať v rámci absolutória. Rada chcela mať tiež tieto dokumenty k dispozícii Začalo to tam byť dosť gramatické, tak sme, sme sa pohádali. Pokiaľ ide o výberové konania, tam budeme mať zohľadňovanie kritérií trvalej držateľnosti, dodržiavanie e, pravidel e, e, environmentálnej a sociálnej legislatívy. To je naozaj veľmi dobré, že sa nám to podarilo. Takže k tomuto si môžeme blahoželať. Potom sa e, sprísňujú e, dôvody na e, vyňatie z výberových konaní pre EÚ, sankcie. Takisto potom tam máme zásadu proporcionality a upresnili sme tam postup rozhodovania aby tu bola väčšia právna istota pre e, firmy a aby sme naozaj mohli chrániť finančné záujmy EÚ. E, postup rozhodovania pri sankcii sme spresnili, našli sme tam riešenie, ktoré navrhla rada na to, aby Contracting Authority, teda daná inštitúcia alebo agentúra, napokon rozhodovala o, o týchto veciach ale bude e, tam e, panel, ktorý e, musí byť vypočutý v tejto veci a rozhodnutie, od, od tohto rozhodnutia bude sa môcť od, čo, odkloniť iba v prípade odôvodnených prípadov. Bolo to veľmi dôležité, aby sa takto stanovil e, postup e, až k tomuto panelu, aby sme sa potom mohli naozaj pozerať do zrkadla, že sme docelili dobre e, rozhodnutie. A potom, pokiaľ ide o zoznam vylúčených firiem na internete, tam sme našli vyváženosť medzi transparentnosťou a ochranou údajov. Pri právnických osobách sa bude všetko v zásade zverejňovať, pokiaľ nič nebude proti tomu svedčiť a v prípade spoločnosti nie. Pokiaľ ide o zloženie panelu, budeme tam mať kontinuitu a nezávislosť e, panelu na základe e, e, nezávislého nezávislého predsedníctva a sekretariátu. Potom tu máme otázku konfliktu záujmov. To sme vyňali, ako o to žiadala EPP. Dosiahli sme, že v prípade finančných nástrojov proti pôvodnému návrhu komisie neplatenie daní a e, odvodov bude viesť k vylúčeniu. Takže sme to naozaj presadili vo všetkých nástrojoch EÚ a to považujem za veľmi dobré. Potom tam máme kompromis v prípade osobitných správ e, Európskeho e, rozpočtového Máme tam už len skrátenie na 6 týždňov a celkovo 13 mesiacov e, v prípade e, V prípade účtovného dvora in, doteraz to bolo 20-25 mesiacov, tak sme to prakticky uh, skrátili na polovicu, ale slúbili sme komisii, že v prípade, ak by to nefungovalo, uh, sa to preverí. Snažili sme sa v každom prípade možnosti e, rozpočtového e, dvora preveriť, aby sme mohli príslušne e, reagovať. Kolega Gajer, keď vás vidím až do posledného konca sme sa zaoberali vašim pozmeňovacím návrhom, pokiaľ ide o ohým. Ja poznám všetky tie argumenty, ale e, teda musím povedať, je mi ľúto, e, tie e, naše klasické body sa opäť vrátia. Ale teda celkovo som spokojná s tým, čo sme docelili na trialógu a chcela by som odporúčať prijatie a ďakujem aj predsedovi, pretože v veľmi, veľmi zložitej počítačnej fáze trialógu bol veľmi nápomocný. Nevedela som sa ani predstaviť, aká môže byť dôležitá úloha predsedu, takže srdečne ďakujem, pán predseda, to bola skutočne vynikajúca tímová práca a bolo dobré, že ste e, boli pri tom. Ďakujem. Ja som to všetko len sprevádzal, pretože ten materiál bol už výborne pripravený a len pochválim pani Gresle. Zníženie lehoty bolo výzvou, veľmi, veľmi nepravdepodobnou a e, delikátnou. Takže len blahoželám ešte raz pani Gresle, pretože naozaj sme dobre využili tohto, tejto ponuky, možnosti reformovať naše e, finančné, náš rozpočtový poriadok, pretože komisia e, z prvej chvíle a jednoducho posúdila, že množstvo návrhov je mimo, mimo pôsobnosti. Mnohé veci však boli veľmi k veci, vy ste prispeli svojim dielom, mnohí kolegovia prispeli takisto. Takže len ďakujeme pani spravodajkyňa. Máte komentár k správe, pán Gajer? Ja, danke, prezident. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem e, tým, ktorí e, vyrokovávali tento výsledok, e, že teda bojovali aj za tento môj ťažký pozmeňovací návrh až do konca. Ale aj keď to napokon nikam neviedlo, nebolo to úspešné, je dobre stále znova poukazovať na to, že je tu problém 500 miliónov problémov, ak som presne informovaný. A e, tento problém teda rastie e, v Európskom patentovom úrade a týka sa teda poplatkov vznikajú z toho príjmy, stále znova sa tu hromadia takéto nadbytky a nie sú pravidlá, ako s tým zaobchádzať. Nevracia sa to do európskeho rozpočtu, nevracia sa to späť zákazníkom, klientom ani členským štátom. Teraz tam ale našli nejakú možnosť a s tým by sme sa mali niekedy zaoberať ja som uh, uh, sa iba náhodou k tomu dostal. Na júri sa o tom hlasovalo. Tak nepresne to viem podpís, uh, to popísať. Členské štát, členským štátom sa v trialógu podarilo docieliť, aby sa teraz vytvoril kanál na to, aby sa to vracalo do národných rozpočtov. Argumentovali totiž tým, že národné patentové úrady Eh, že im vzniká, vznikajú eh, náklady z toho, že eh, uplatňujú to, čo im stanovuje Európsky patentový úrad. Takže je to akoby taký e, poplatok, ktorý si určujú členské štáty za to, že realizujú e, niečo, čo im stanovuje Európa. A dámy a páni, toto je operácia, ktorú by sme nemali pripustiť, ak teraz budú národné orgány zrazu hovoriť, že tým, že budú aplikovať európske, to, čo im nakladá, e, akože ukladá Európska únia, tak potom to tu môžeme všetko zavrieť. o chvíľočku už e, budú ťažiť európskeho rozpočtu za tie najnemožnejšie e, veci prostriedky. E, ja som sa tiež o tomto dozvedel naozaj len veľkou náhodou, keď naša tieňová spravodajkyňa prišla, SND prišla ku mne, nevedela sa radi rady, všetci chceli túto otázku utvoriť, lebo sa chceli pravdepodobne venovať dôležitejším veciam, ale predsa len toto je bod, ktorým sa raz musíme ešte venovať možno e, v, vo forme nejakého uznesenia, aby sme povedali, e, dámy a páni, tak toto nejde. Inak ďakujem veľmi pekne za to, že ste za toto e, bojovali. Pekné a príjemné popoludne, že? Tento príklad vynikajúceho postupu ukazuje, že e, teda e, e, limit, ktorý sa aplikuje, je účinný a teda, že ho v konečnom dôsledku i znížime. Národné inštancie však majú obavu o, o, o konkurenciu. Bude to snáď vec, ktorá bude podliehať arbitráži? Sú komentáre? Ešte o tomto aj tak budeme môcť hovoriť. Správa, na ktorú čakáme, na ktorú sme čakali. Vec neočakávaná. je zase e, podstou pre Josema Manuela, ktorému dám slovo. Čosi, čo sme si mysleli, že je nemožné, ale on, tak, on to e, dosť, dosiahol. Pán eh, Depre odchádza. Vaša, vaša, vaša. Máte nejaké doplňujúce snáď argumenty? Bohužiaľ, rečník hovorí mimo mikrofónu. Nesneužívajte, prosím, pán Fernández, túto, túto slepú dôveru vo vás. Pán spravodajca, Ďakujem a poďakujem tiež našemu predsedovi. Poďakovať by som chcel sekretariátu a samozrejme, že poďakovať musím i koordinátorom, ktorí od počiatku e, pomáhali poďakovať tiež e, tieňovým spravodajcom, všetkým e, zamestnancom skupín, zo začiatku sa to javilo, že je to práca nemo- nemožná, ale nešlo tu len o financovanie. E, ide o vec, e, ktorá e, síce nebola jasná, ale uspeli sme e, miliardy eur na, e, na zlepšenie horizontu 2020 a e, e, Connecting Europe Facility práve takto je to v texte nariadenia, ktoré sme urobili záručný fond a pripomínam, že, že sme znížili dopad 200 000, 500 miliónov na Connecting Facility a na Horizon 2020 e, nedotklo sa to rozpočtu na základný výskum články 18 e, e, a 19 boli transferované do prílohy. Takže tu otázka tiež e, riadenia a evaluácia a životnosť. To my sme tak učinili. Ak evaluácia bude pozitívna, fondy by mali pokračovať. Ak evaluácia nezávislá bude skôr negatívna, tak bude to pokračovať e, negatívne, e, legislatívnymi zmenami. Ak to bude úplne negatívne, fond bude musieť skončiť. A je tu jedna dôležitá vec, o ktorej sa stále hovorí e, poradenská rada pre verejné inštancie je bezplatná. Pre malé a stredné podniky je to len tretina. Táto platforma má tiež pomôcť národným platformám, aby to boli prepojenia s národnými či regionálnymi platformami. Až dokonca sme pomáhali všetkým výborom. ITRE, TRAN. Takisto sme e, revid, uh, e, upravovali portál s cieľom zviditeľniť investície takisto transparentnosť. Parlament je tiež implikovaný, ale on bude musieť rozhodnutia, negatívne rozhodnutia A samozrejme, že jeho prijatie pozitívne to, čo prijal výbor investičný. To je verejné. Dali sme tomu leg- legitimnosť, e, znižili sme e, dopad na dôležité programy. Dali sme transparentnosť a demokratickú kontrolu, ako som už povedal. Takisto sme akceptovali návrhy výborov výbor pre kontrolu rozpočtu a tiež návrhy výboru REGI. V platformách môžeme vlastne e, spojiť štrukturálne fondy a tiež tento fond. Máme tu nástroj, ktorý je inovatívny, ktorý je doplnkový, ktorý môže vytvoriť milióny pracovných miest, Zlepšil sa text. Európa potrebuje rast. Máme tu nový nástroj, kde môžeme byť hrdí na prácu, ktorú sme urobili. Chcem poďakovať všetkým kolegom, pretože e, boli veľmi e, potrební pre tento výsledok. Podľa mňa je to výsledok dobrý. Práca bude pokračovať v ďalších rozpočtových procesoch, postupoch, pretože zostávajú nám ciele redukovať a minimalizovať maximálnou možnou mierou dopady na Horizon 2020 a Connecting Europe eh, Facility. To je fráza, ktorú som opakoval nespočetne krát. Vyhrali sme eh, inú vec, ktorá je bezprecedentná rada bude musieť pracovať s eh, pôvodným eh, viacročným rámcom nemôže hovoriť o flexibilite a o článku 14 a o možnosti použiť marže, globálne marže. Chceme pokračovať, využívať ich na iné projekty. A samozrejme, toto bola eh, tímová práca a chcem poďakovať všetkým, všetke, všetkým zamestnancom, ktorí pracovali výborne. tie ľudské kvality v našich politických skupinách, ktoré možno nájsť, takisto sekretariáty e, výborov, menovite v, v výbore roz, e, v sekretariate rozpočtového výboru. Ďakujem. Ça a été des, des grands moments euh, la dernière, euh, dernière ligne droite s'est passée. Euh... euh chcel euh, by som povedať, že som zažil niečo, čo som predtým nikdy nie, nie e, zažil. Čo to... To Jose Maduel. Uh... E, uh, uh, e, ale uh, pán uh, Fernández uh, je dôležité, že uh, Netušíme totiž celkom, čo sa deje. Hovoríte, že áno, použili ste tú frázu, že maximálne minimalizovať e, dopad, ale to samozrejme nebolo celkom jednoduché. Euh, euh. Ja som medzi vami e, nový a keď e, je to, je to skutočne náročné, Eh, keď máte za partnera diplomata, tak eh, diplomat má svoj mandát a máme niekedy pocit, že ten eh, diplomat je postihnutý istou formou autizmu, ale je potrebný talent na to, aby mohol spravodajca vykonávať svoju úlohu, aby sa veci pohli dopredu, aby sa vyvíjali a aby bol každý spokojný. Ale aby to fungovalo, je potrebné e, vyzvať aj súkromných investorov aby sa tak dialo e, čo možno e, najlepšie, e, najlepším a vyváženým spôsobom. A pokiaľ ide o Grécko, bolo by dobre, keby tá neistota, pokiaľ ide o riešenie gréckej situácie sa odstránila, pretože skutočne nie je to priaznivé pre prílev investícií a pokiaľ nebudú môcť Gréci platiť svojich ľudí, ktorí majú na starosti kontrolu hraníc, tak to bude pre nás problém, pretože to budú úplne otvorené dvere pre nelegálnych migrantov. Ale e, veríme teda, že rozum preváži ale nechcem e, to nejako prejudikovať. E, teraz dávam slovo kolegom. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem tiež poďakovať e, Jose Manuelovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili trialógu. Som im vďačná za ich prácu. Ako spravodajci viedli totižto rokovanie a parlament potom podporoval ich stanoviska. Situácia bola naozaj e, veľmi zložitá. Už kvôli tomu formátu trialógu bolo nás tam asi 50, ktorí sme o tom rokovali. Mali sme síce hovorcov, ale boli tam zastúpené rôzne výbory, politické skupiny. A naozaj tam bolo e, aj veľa poslancov na rokovaniach, ako povedal pán predseda. Skončili sme napríklad o 8 ráno, naraňajkovali sme sa a išli sme spať. Mysleli sme, e, že to je koniec a následoval e, tiež trialog, ktorý trval 8-9 hodín, pretože sa ukázalo, že nie je ešte všetko dojednané. Kera, párrafo por párrafo i considerando por considerando A teda mali sme tam naozaj 400 dohôd o jednotlivých bodoch a odôvodneniach na všetkých schôdzach to tak bolo, takže toto bolo asi to najzložiteľnejšie, e, čo sme tu zažili spomedzi trialogov. Dôležité je, že parlament nestrácal nádej, je zložité rokovať s radou, ale keď sa na to teraz pozráme odstupom, treba aj e, e, chápať, že pozícia predsedníctva je tiež zložitá. Oni musia stále uvažovať nad tým, či tých ostatných 27 im to schváli. To, že nejakú čiarku v zmluve prosunú niekam inám. A myslím, že tento postup by sa možno mal nejako zlepšiť. Na tomto trialógu to bolo veľmi zreteľné. Komisia nám tiež veľmi nepomáhala, tá chcela pretlačiť čo najrychlejšie svoj text. Rada e, sa nechcela tiež príliš odkloniť od svojho stanoviska, teda práca bola veľmi zložitá pre parlament. Zohľadom e, na všetky okolnosti myslím, že dohoda je veľmi dobrá. Parlament by ju mal podporiť Mali sme veľa návrhov, ktoré text vylepšili, niektoré síce neprešli, ale myslím, že predsa len sa nám podarilo text do značnej miery e, vylepšiť. Okrem toho, toto je iba prvá časť, e, obzvlášť z rozpočtového pohľadu. Niečo sme zlepšili, zlepšili sme financovanie, ale je to iba prvá časť a v roku 2016 budeme e, pokračovať, keď budeme e, sa zaoberať revíziou finančného e, výhľadu. Takže to je iba taký prvý krok pri tomto fonde. Dúfajme, že bude dobre fungovať a potom by sa mohol natrvalo zachovať a navýšiť sa tak investície. Ďakujem vám aj za vašu účasť v a Ďakujem vám aj za vašu dnešnú prítomnosť, pán Margal. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa tiež zúčastnil, aj keď nie tak aktívne, ako eh, kolegyňa Guardia Zabela, už vôbec nie ako kolega Fernández. Ja by som mu chcel preto týmto poďakovať a zablahoželať, pretože naozaj mm, bol v plný nadšenia. To platí aj pre pána predsedu. Chcel by som povedať, že parlament celkom jasne pôvodný text vylepšil v porovnaní s tým, čo navrhovala komisia, aj v porovnaní s tým, čo vyplývalo z takého blokujúceho eh, postoju rady. Keď sa s odstupom pozrieme na tento text, predsa len sa trochu vzdialuje, vzdialuje od toho, čo si pôvodne parlament predstavoval. Reakcie iných výborov a poslancov k tejto dohode tiež e, ukazujú minimálne určitú obozretnosť. A trošku kritickejší postoj v porovnaní s tým, čo tu hovorili kolegovia. Naša politická skupina musí ešte ukončiť diskusiu o tomto texte. Musíme si ešte vyjasniť naše stanovisko. Samozrejme, e, však som skôr za e, pozitívne hlasovanie, ale na skupine e, zaznievajú aj iné názory, ktoré treba rešpektovať. Pokiaľ ide o financovanie napríklad programu Horizon 2020 a Connecting Europe Facility, ale obzvlášť teda Horizon 2020, e, tam dochádza k 4 zníženiu e, napríklad v prípade e, programu pre klimatické zmeny a zmeny napríklad nie sú v oblasti veľkých medzinárodných subjektov. Nie som celkom istý, aj keď je to teda už tradíciou. A tiež sme museli prijať ako e, veľký úspech a možno to určité miery to aj vzhľadom na okolnosti úspech je zníženie celkového rozpočtu nebudú sa môcť e, používať rozpetia marže. No a pokiaľ ide o správu fondu. Niektoré veci sú určite pozitívne. V oblasti kritérií to bolo veľmi dôležité pre našu politickú skupinu, táto koncepcia tzv. scoreboard. Niečo z toho e, do textu e, sa dostalo, ale uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. Máme tu teda na stole text a môj osobný pocit z toho je, že by som chcel poďakovať za možnosť, e, že som sa mohol zúčastniť týchto zaujímavých rokovaní až do 8 ráno. Škoda, že som sa nemohol zúčastniť posledného trialogu, ktorý pravdepodobne tiež trval 8 až 9 hodín. Ja som bol vtedy práve v Palestíne, nebol som v Európe. V každom prípade Zajtra e, budeme mať posledné slovo a budeme mať možnosť sa e, e, vyjadriť so všetkými nuancami. A ešte jedna vec. Pán predseda, toto začalo ako určitý konkrétny plán s cieľom hospodárskeho rastu, povzbudenie nášho hospodárstva, aby sa zlepšila sociálna situácia a skončilo to ako nový finančný nástroj, nie e, tak veľmi ako nejaký plán. Takže to finančný nástroj, ktorý by sa mal natrvalo teoreticky zachovať, čo by možno bolo možné, ale predstavuje to pomerne veľkú zmenu e, teda v porovnaní s tým e, pôvodným, s tou pôvodnou ideou. A ako povedala pani Guardia Zabal, budeme musieť byť opatrní na to, ako bude parlament v budúcnosti rozhodovať, keď bude za každým hlasovať o rozpočte, bude sa musieť hodnotiť fungovanie fondu, aby sme vedeli, či tento naozaj naplňa svoje pôvodné ciele. Madame Grasle. Pani Gressle. Ďakujem. Ja som e, e, chcela tiež samozrejme vyjadriť moju úctu e, všetkým zúčastneným. Tento výsledok je teraz oveľa lepší než návrh pôvodne. Tam boli také veľké diery, že by nebolo možné tomu v tej pôvodnej podobe vyjadriť podporu. Ale chcela by som povedať niečo k postupu. Aj na spoločnom zasadnutí s ekonom sa robilo tak, ako by e, vlastne výsledok mohol ospravedlniť postup, ale ja by som chcela povedať niečo naozaj proti tomuto postupu a naozaj dúfam, že sa toto už nebude opakovať e, v priebehu tohto volebného obdobia. Ďakujem. E, čiže toto je spolo, tento spoločný výbor. Predpokladám, že možno hovoriť o tom, že spokojnosť je na všetkých stranách. Eh, je, ide o eh, prípravu čo najširšieho zastúpenia parlamentu však. Uh, už nám zostáva len niekoľko detajlov. Je to dohovor medzi komisiou a Európskou uh, Eh, investičnou bankou EIB, eh, eh, ale boli sme mimoriadne nadšení zo spoločnej schôdze, takže v tom budeme pokračovať, pán spravodajca pokiaľ ide o návrhy tohto dohovoru aj vyjadrenie stanoviska. Je treba však dúfať, že budeme mať väčšinu potrebnú na odsúhlasenie textu pri hlasovaní. Ehm, a pokiaľ e, by niekto mal ešte nejaké pochybnosti, treba urobiť všetko, aby sme ich presvedčili o opaku a toto je tá príležitosť. Ale keďže musíme e, žiť v ovzduší dôvery, pretože to možno realizovať len v prípade, že bude existovať vzájomná dôvera. A aby sme prejavili túto dôveru, vyjadrujeme hypotézu, že zajtra bude ten text odhlasovaný a preto dnes večer organizujeme koktejl, na ktorý ste všetci pozvaní. Bude to príležitosť na to, aby sme opätovne vyjadrili našu spokojnosť, aby sme poďakovali a zablahoželali tým, ktorí umožnili, aby tento text e, a tieto závery e, trialógu uvideli svetlo sveta. A teraz e, niečo k pridanej hodnote verejných výdavkov. Eh, a európskych financií. Táto pridaná hodnota sa jednoznačne prejavila a e, ďakujeme spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí sa zapojili do tejto činnosti a ja by som chcel povedať, že aj ja eh, si cením eh, disponibilitu a vysokú odbornú spôsobilosť našich eh, spolupracovníkov, ktorí prejavili vysoké ľudské kvality, ale aj odbornú a technickú spôsobilosť. Ďakujem. Ten posledný trialóg sa konal o 7 hodine ráno a Eh, alebo trval do 7, neviem, sme si kladli otázku, či sa to vôbec skončí. Bolo to veľmi náročné z eh, psychologického hľadiska. par s'ajuster. Uh, ale v zásade je veľmi dobre, že to takto dopadlo, ale e, možno, že bola, by bola škoda, keby sa toľko času a toľko úsilia vynaložilo nadarmo. Takže veríme, že pri hlasovaní to všetko dobre dopadne a dnes večer, kedy sa stretávame o 7. o 8. kedy bude ten koktejl? 20h, ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, encore une fois, merci de... No, takže ešte raz by som sa chcel poďakovať za to, že ste mi umožnili prežiť toto krásne dobrodružstvo. Verím, že to všetko e, bude fungovať a že tento e, text e, bude aj reálne realizovaný, ale eh, treba, aby bol prijatý aj regulačný rámec. Tu by som chcel zdôrazniť, aké dôležité je dokončiť budovanie vnútorného trhu, pretože tento je ešte v mnohých ohľadoch príliš rozdrobený E, dúfam, že budeme môcť vynaložiť rovnakú energiu aj na dobudovanie vnútorného trhu a odstranenie všetkých prekážok, ktoré by mohli odrádzať e, súkromných investorov. E, veľmi dôležité je tu zahrnúť aj malé a stredné podniky. To je skutočná výzva a verím, že minimálne 20 tejto sumy pôjde priamo pre malé a stredné podniky a tvorbu zamestnanosti. Verím teda, že e, sa týmto približujeme e, veľmi rýchlo k e, prestávke, k letnej prestávke ešte nás čakajú dva či tri trialógy, týkajúci, trialóg týkajúci sa pladieb napríklad. E, potom e, trialog o finančnom nariadení. E, veríme, že sa dosiahol veľký pokrok a samozrejme počítame aj s odhodlaním pani Gresle. A napokon veríme, že dobré výsledky dosiahneme aj v oblasti e, Horizontu 2020 a Connecting Europe Facility. E, a napokon verím, že sa nám podarí e, tú jednu miliardu získať a verím, že budeme schopní a, a pani spravodajkyňa e, všetko urobila veľmi elegantne a efektívne. E, tento, e, toto zasadnutie, ktorého program bol mimoriadne nabitý, by som týmto chcel skončiť. V podstate celý deň bol mimoriadne náročný, takže chcel by som sa vám poďakovať a zajtra sa stretneme na plenárke, dnes večer na koktejly.